Le président de la République de Bulgarie prezident Bulharskej republiky Rozen Plevneliev. sehr geehrter herr staatspräsident! Vážený pán prezident Lenielev, srdečne vás vítam v Európskom parlamente. Je nám skutočne veľkou cťou, že ste tu dnes s nami. Počas dlhých rokov už máte veľmi úzký vzťah e, s Európskou úniou. Ako prezident veľmi dôležitej členskej krajiny EÚ, ktorá práve za posledné dva roky, hlavne z pohľadu otázok imigrácie, ktoré sa nás týkajú, čelila mimoriadným výzvam, preto vám chceme poďakovať za návštevu, že ste dnes tu, že dnes predstupujete pred nás. Pán Plevnilil, je teda skutočne cťou, že ste tu, že predstupujete pre parlament a dávam vám slovo, nech sa páči. Mr. President, honorable... Vážený pán predseda, ctené poslankyne, poslanci, Európskeho parlamentu, vaše excelencie, dámy a páni, je mi dnes cťou privilegium, že môžem sa vám prihovoriť.